Transdirect protokole z dnešného rokovania bude uvedený názov. Okrem toho máme e, oznámenia predsedu podľa článku 87 a odsek 6 rokovacieho poriadku. Predseda konferencie predsedov výborov oznámil, že nie sú žiadne namietky proti dvom odporúčaniam výborov. A síce odporúčanie výboru pre dopravu, že sa nevyslovia proti návrhu vykonávacieho opatrenia podľa e, postupu s, s kontrolou. Odporúčanie poľnohospodárskeho výboru pre odporúčanie nenamietať voči delegovanému aktu. Tieto odporúčania budú prijaté, ak žiadne politické skupiny alebo 40 poslancov nebude namietať voči ich prijatiu. A ak sa tak nestane, tak ak by sa tak stalo, tak sa bude o týchto návrhoch hlasovať. Ak by ste mali väčšina záujem o tieto odporúčania, sú uvedené na Seance on Direct v plnom znení. Po e, letných prázdninách som, pardon, ešte raz, po prerušení našich letných, našho rokovania v júli som spolu s parlament, predsedom rady podľa článku 74 našho rokovacieho